potom od 15. do 23. Program bol zverejnený a máte ho k dispozícii na internetových stránkach Európskeho parlamentu. Dnešná schôdza sa končí. Ďakujem.